Dámy a páni, 24. júla sa v Santiago de Compostela udiala strašná nehoda. 79 ľudí zahynulo pri tomto vlakovom nešťastí. Iba niekoľko dní potom e, prišli aj v Taliansku ľudia o život pri strašnej dopravnej nehode. 39 ich zahynulo pri autobusovej nehode v kampanii tieto strašné správy počas leta nás všetkých šokovali a v mene Európskeho parlamentu by som dnes opäť chcel vyjadriť sústrasť pozostalým týchto obetí. Dámy a páni, do volieb Euró- do Európskeho parlamentu máme ešte asi 8 mesiacov. 8 mesiacov, kedy sa chceme stretávať s ľuďmi v Európe, vyzývať ich, aby sa zúčastnili volieb. Ale kolegyňa a kolegovia, myslím si, že zasadnutia politických skupín naznačili, že v týchto 8 mesiacoch musíme ešte realizovať úspešne viaceré projekty. Za posledné roky sme veľa dosiahli, tento parlament je mimoriadne úsilovný, a máme mnoho prijatých uznesení, 5 krízových rokov, ktoré máme za, si, za sebou, E, tvrdé letá, ktoré boli turbulentnejšie než toto posledné leto. Nikto už nehovorí o existenčnej kríze eura, avšak euro a Európska únia potrebujú ešte stabilizáciu. Jeden stabilizačný prvok je vstúpenie Lotyšska do eurozóny od 1. januára budúceho roku. Dámy a páni, ešte stále je nezamestnanosť strašidelne vysoká, najmä nezamestnanosť mladých. A preto vychádzam z toho, že v rámci záverečných rokovaní o finančnom výhľade e, ako Európsky parlament zabezpečíme, že najmä prostriedky, ktoré sú určené na boj proti e, nezamestnanosti mladých, budú k dispozícii aj reálne. To po tom, čo som počul z výborov, ešte nie je úplne isté, takže dúfam, že sa dopracujeme k pozitívnemu výsledku. A to isté platí pre bankovú úniu. Dámy a páni, banková únia ešte stále nie je v suchu a my ako Európsky parlament musíme urobiť e, všetko, aby sme ju naozaj zrealizovali. Potrebujeme ju na väčšie posilnenie stability v Európe. A preto dúfam, že všetky legislatívne problémy, ktoré s týmto e, súvisia, sa vyriešia v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Ale ešte na jednu vec by som chcel poukázať. Rýchla realizácia viadočného finančného rámca je určite pre nás všetkých centrálnym projektom. Pred letnou prestávkou sme prijali dohodu o hornej hranici pre ďalšie finančné obdobie. E, nebolo to jednoduché a myslím si, že mnohí, väčšina z nás eh, museli pristúpiť na veľké kompromisy. Treba však povedať, že bežiace rokovania vo výboroch, a pokiaľ ide o právny základ, viacročné programy a to, čo dostávam od vý, predsedov výborov, to ma znepokojuje hlasovať o tom strednopom finančnom plánovaní, o nariadení o viacročnom finančnom výhľade, bude, teda budeme môcť hlasovať až potom, keď všetky tie prísľuby, ktoré rada dala, budú dodržané. A v súčasnej fáze naozaj nevidím, že by, že by tomu tak bolo. Takže naozaj všetkých prosím, aby sme na tom pracovali, aby sme sa čo najskôr dopracovali k, e, k kompromisom aj v odborných výboroch. A teraz programu dnešnej schôdze. Som rád, že všetky kolegyňa a kolegovia, ktorí tu dlhšie chýbali, sú dnes opäť prítomní. Ehm, niektorí teda sú opäť zdraví v pléne. Veľmi ma teší, že pán podpredseda Alvaro je tu opäť. Srdečne vás vítam. Takže chcel by som týmto vyjadriť nádej, že kolega, stený kolega Samkos, ktorý sa má trošku lepšie, ale ešte stále nie úplne dobre. Dúfam teda, že jedného dňa opäť bude sedieť medzi nami a že ho privítame a týmto teda zdravím aj jeho. Unsere besten takže prajeme rýchle uzdravenie. Zápisnica zo 4. Eh, júla 2013 eh, je k dispozícii. Sú proti tomu nejaké výhrady?